Vážení kolegovia, od piatku naše osobné údaje, náš súkromný život sú lepšie chránení pred zneužívaním a je to vďaka novým pravidlám o ochrane osobných údajov, ktoré schválil Európsky parlament. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracovali na tomto významnom nariadení, predovšetkým spravodajcovi Žánovi Filipovi Albrechtovi, ktorý sa stal teda s nemeckým ministrom a opustil hm, naše e, parlamentné zhromaždenie. Úlohou bolo lepšou, lepšia ochrana úsobných e, údajov. Vychádzalo to hlavne z vplyvu internetu. Išlo o to, aby európsky občania využívali internet s pokojom nielen v Európe, ale všade vo svete. S týmto nariadením sme preukážali, že môžeme stanoviť globálne štandardy v ochrane osobných údajov. EÚ je baštou v ochrane občanov, pokiaľ ide o ochranu našich osobných údajov online. E, všetky e, firmy, ktoré ich využívajú, musia e, vysvetliť, z akých dôvodov ich používajú a musia mať náš explicitný súhlas, nezávisle od toho, z akej krajiny pochádzajú. Neexistujú žiadne e, skratky ani možnosti obísť tieto pravidlá. Tieto pravidlá zabránia opakovaniu sa škandálov, ktoré sme e, zaznamenali. Napríklad akékoľvek e, nepovolené využívanie osobných údajov musí byť notifikované do 72 hodín a sú naplánované ťažké sankcie v prípade nerešpektovania týchto pravidiel až 4 e, celkového ročného obratu. Pre web e, gigantov by to mohlo znamenať miliardy dolárov. Európsky parlament zohral kľúčovú úlohu pri stanovovaní štandardov ochrany osobných údajov rovnako ako v prípade e, online platformiem a to všetko v prospech ochrany európskych občanov som rád, že veľké celosvetové digitálne platformy sa rozhodli, že budú rešpektovať naše pravidla. Ale naša úloha tu nekončí. Našou prioritou je dosiahnuť skutočné riadenie a technologickú revolúciu tým, že by sme zaviedli adekvátny rámec pravidel treba zabezpečiť správne fungovanie digitálneho trhu s jasným zodpovednosťou pre online operátorov, čo okrem osobných údajov znamená aj spravodlivý fiškálny systém, ochranu autorských práv a ochranu spotrebiteľov. Ďakujem za vašu pozornosť. Dichiaro ora ripresa la sessione. A teraz pokračujeme v plenárnom zasadnutí, ktoré bolo prerušené 3. mája 2018. Zápisnice e, z 2. a 3. mája boli, distri- boli distribuované. Má niekto pripomienky? Ak nie, tak zápisnicu budeme považovať za schválenú. Kompetentné francúzske orgány